mám dve oznámenia. E, grécké orgány povedali, že pán Stylianus nahradí pána Georgiosa Katruatrosa od 27. januára 2015 e, v súlade s článkom 9 odsek 1 a v súlade s článkom 4 odseku 1 berieme na vedomie e, zvolenie pána Kuloglu s účinkom 27. januára 2015 vítam nového kolegu a podľa článku 3 odseku 2, pokiaľ